Vážení kolegovia, dovolte mi otvoriť zasadnutie. Vážení kolegovia, prosím, usadte sa. Otváram zasadnutie. Vyhlasujem zasadnutie parlamentu, ktoré bolo prerušené 16. decembra 2010 za opätovne otvorené. Zápis zo zasadnutia 16. decembra je k dispozícii. Sú nejaké vyjadrenia, výhrady? Zdá sa, že nie. Môžeme ich považovať za schválené. Mám niekoľko informácií, ktoré s vami chcem zdieľať, niekoľko krátkých bodov. V prvom rade 27. januára budeme oslavovať 66. výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau každý rok Každý rok si pripomíname obete tohoto koncentračného tábora. Táto oslava zároveň je nádejou pre Európu, že podobné nočné mori sa už nebudú nikdy opakovať. A druhé oznámenie je 13. januára Litva oslávila 20. výročie krvavej nedele, keď sa sovietská armáda pokúsila zosadiť demokraticky zvolenú litovskú vládu. Litovci sú teraz plnohodnotnými členmi NATO a Európskej únie a chceme vyjadriť eh, našu hlbokú solidaritu aj s Bieloruskom. Sú rovnako naši susedia a stále ešte čakajú na svoju demokraciu a slobodu. 23. decembra Európska únia sa pripojila k dohovoru o právach znevýhodnených osôb a občanov. Je to dohovor OSN. Tento dohovor spolu s konkrétnou stratégiou, ktorá bola pripravená Európskou komisiou, umožní, aby sme zabezpečili rovnaké práva pre približne 80 miliónov znevýhodnených osôb v Európskej únii. Ďalší bod. Rád by som vám pripomenul, že veľmi vážne sme znepokojení zmiznutím lídra alebo aktivistu čínskej opozície. Podľa všetkého je mučený. Prediskutovali sme prípad Žišenga už mnohokrát a práve preto by sme radi vyzvali čínsku vládu, aby zverejnila miesto jeho zadržiavania a zároveň jeho zdravotný stav. No a na záver, od nášho posledného stretnutia pred Vianocami sa skončilo belgické predsedníctvo a štafetu v predsedníctvách prevzalo Maďarsko. Diskusiu o maďarskom predsedníctve otvoríme počas tohoto zasadnutia. Rovnako sme mali možnosť vidieť aj niekoľko ďalších veľmi dôležitých politických udalostí, ako napríklad voľby v Bielorusku a zároveň strety s políciou a demonstrantami v Tunisku Rád by som vám pripomenul, že rovnako sme videli aj niekoľko prírodných pohrúm a katastrof počas posledných niekoľkých týždňov vo svete a radi by sme vyjadrili našu sympatiu s rodinami obetí. Rovnako ako chceme vyjadriť našu podporu vládam postihnutých krajín. Mám ešte jeden oficiálny oznam. Skupina zelených požiadala aby pán Indrek Tarant bol nominovaný do delegácie pre vzťahy s parlamentným zhromaždením Severoatlantickej aliancie a nahradí tam pána Butikofera. Sú k tomu nejaké výhrady alebo vyjadrenia? Zdá sa, že nie. V tom prípade môžeme túto nomináciu považovať za schválenú. Program rokovania Posledná verzia programu schválená konferenciou predsedov 13. januára už bola rozdistribuovaná. Máte ju pred sebou vo, vo svojich dokumentoch. Navrhované zmeny v programe pondelok. Skupina zelených Pardon, vážený pán predseda, pri príležitosti diskusie o návrhu programu chcel by som vás poprosiť, aby ste požiadali Lady Ashton, aby sa zúčastnila rokovania, aby nám